Bien, chacun a pu gagner sa place. Poprosím všetkých, aby sa usadili. Vážení kolegovia, vážené kolegyne z národných parlamentov a aj z Európskeho parlamentu, srdečne vás vítam v medziparlamentnom výbore, ktorý sa zaoberá rozpočtovými otázkami. Chcel by som privítať medzi nami pani Kristalínu Georgievu, podpredsedničku Európskej komisie pre rozpočet a pre ľudské zdroje. Prednedávnom som prišiel do eh, Bruselu aj ja a zúčastnil som sa ako národný poslanec na takomto eh, podujatí. Vtedy som bol členom finančného výboru vo francúzskom senáte a som rád, že som opäť medzi vami. Teraz som zasa členom Európskeho parlamentu, som predseda výboru pre rozpočet. Samozrejme, zmenil som parlamentné zhromaždenie, ale moja misia ostáva tá istá musíme dbať na to, aby riadenie verejných financií ostalo efektívne. Je môjim hlbokým presvedčením, že v globalizovanom svete, ktorý sa mení, prebieha hlbokou zmenou, štáty potrebujú Európu a zároveň Európa sa nezaobíde bez energie všetkých členských štátov a bez koordinácie činnosti členských štátov. Toto je teda naša úloha a musíme spolupracovať a navzájom sa počúvať e, medzi národnými parlamentami a e, Európskym parlamentom. Tak, ako si to e, želajú koordinátori výboru pre rozpočet, chcem Eh, poukázať na to, že pri rozdielovaní európskych peňazí existuje dysfunkcia. Je tu rozdiel medzi eh, viazanými rozpočtovými eh, prostriedkami a pravidlami Európskeho parlamentu. Už viacero rokov na kanceláriách komisie sa akumulujú nezaplatené faktúry, nemôžu byť zaplatené, pretože chýbajú peniaze a táto snehová guľa neustále rastie k poslednému, k, k 31. decembru 2013 to bolo 23 eh, miliárd a potom eh, na konci roku 2011 to bolo 11 eh, miliárd a na konci roka 2011 to bolo 6 miliárd. A máme tu ďalšie závažné čísla. Je to teda akýsi nelegálny dlh, ktorý e, sa tu e, vytvára. Deficit rastie každý rok, stáva sa štrukturálnym deficitom. Samozrejme, odborníci vám vysvetlia, že faktúry nie sú dlhom v zmysle zmluvy, ale pokiaľ ide o prevádzkovateľov, príjimateľov peňazí, ktorí čakajú na e, peniaze, pre nich to je európsky dlh. Kolegyne, kolegovia, my tu reprezentujeme zlým spôsobom Európu, ktorá nariaduje rozpočtové škrty, ale zároveň je zlým platiteľom a stráca dôveryhodnosť. Využíva rôzne argumenty, aby mohla predlžovať splatnosti e, faktúr a to je e, často byrokratické a technokratické. My sa rozprávame aj s ľuďmi v miestnych úradoch a e, žiad- a pýtame sa ich, aký majú názor a myslíme si, že Európa musí e, reagovať na toto jednoznačným a jasným spôsobom. Ako je možné, že sa nám vymkla táto rozpočtová situácia takto z ruky? A ďalšia otázka je, ako by sme spoločne mohli toto napraviť. Musíme e, sa podeliť o toto úsilie vlády členských štátov a ministri financí, Na Rade ministrov financí majú veľkú zodpovednosť. Ja prvý e, európsky rozpočtový e, cyklus e, som prežil tak, že som rokoval s ministrami pre, s európskymi ministrami financí. Ja si ale myslím, že často to boli, bolo to stratené úsilie, pretože ambasádory. Eh, často robia tú hlavnú prácu. Myslím si, že tieto vlády pracujú v krátkodobom výhľade a členské štáty sa snažia o vyvážený rozpočet. Ešte stále si pamätám na to, čo povedala pani Merkelová a prezident Holland na jeseň v roku 2013 6 miliard eur chceli dať do investície pre mládež a v novembri 2014 eh, hovorili, že eh, je málo zálohových platieb. A tak musíme zabezpečiť, že jednoducho vytvárame dôveru, vytvoríme dôveru, aby nám občania verili. A preto vás žiadam tu, v tejto miestnosti, vráti sa k národným ministrom, aby bolo možné obnoviť tieto záväzky. Je to nemožná situácia pre miestne úrady, pre malé a stredné podniky, pre výskumné laboratória, pre sektor mimovládok, e, pre humanitárnu oblasť, tak toto nemôže ďalej ísť. Má to negatívny dopad na rast hospodárstva a zamestnanosť. Systém neustále ostáva E, príliš komplexný, e, nie je viditeľný, nie je možné e, niečo predvídať a orientovať sa v tomto systéme. Komisia je aktívnym správcom európskych peňazí ale robí túto prácu nedostatočne a preto sa e, neustále znásobujú administratívne formality. Táto byrokratická Európa je legitimným e, predmetom kritiky. Našťastie toto sa bez pochyby zmení. Pani komisárka Georgieva prevzala túto funk- svoju funkciu minulý rok a zaviazala sa, že v roku 2014 a v nasledujúcich e, rokoch bude zohľadňovať e, rozpočtovú e, realitu a pravidelne sa bude zodpovedať rozpočtovému výboru. Rada aj Európsky parlament ako rozpočtové orgány sa zaviazali, že faktory budú musieť byť vyplatené a to včas a preto trochu provokatívne teraz žiadam od e, komisie, že keď bude analýzovať situáciu každého členského štátu, finančnú situáciu každého členského štátu, aby okrem e, deficitu a verejného dlhu pridala e, k tejto sume ešte podiel nezaplatených faktúr každého členského štátu. Tie faktory, ktoré sa hromadia v Bruseli, to sú vlastne dlhy členských štátov takisto. E, parlament e, nemôže sa e, vyhovárať, nemôže nebyť súčasťou tohto procesu. Naše zhromaždenie nevyberá žiadne dane. Parlament využíva jedinú možnosť, ktorú má k dispozícii a to sú viazané rozpočtové Eh, prostriedky a takýmto spôsobom sa akumulujú nezaplatené faktúry. Mario Monti chcel, aby Európa mala skutočné vlastné zdroje. Tieto vlastné eh, zdroje by eh, prideloval Európsky parlament. Zároveň by tieto vlastné zdroje odľahčili aj rozpočty členských štátov, pretože by sa znížili príspevky, národné príspevky do európskeho rozpočtu. Mali by sme byť preto ambiciozní, kreatívni, ale nemali by sme ešte e, k tým národným daniam pridávať dodatočnú európsku daň. To je ešte e, taká pripomienka na okraj. Ak e, chceme vyhodnotiť ten fenomén nezaplatených faktúr, poprosím vás, aby ste sa spolu s nami usilovali zvládnuť nejako verejné výdavky a A e, takýmto spôsobom spoločne vytvoríme skutočnú pridanú hodnotu EÚ. Takýmto spôsobom budeme stimulovať rast, lepšíme konkurencieschopnosť a vytvoríme e, udržateľné pracovné miesta. Takisto apelujem na zdravý rozum, pretože zdieľame spoločný priestor, máme spoločnú menu, máme e, určitú e, rozpočtovú kultúru, a skutočný európsky rozpočet by bol tým skutočným nástrojom pre rast a zamestnanosť. Európsky rozpočet e, by nemal byť iba agregáciou národných rozpočtov. Teraz e, je na čase, aby sme začali hodnotiť e, verejné účty. Teraz sme prišli na koniec cyklu a musíme si vypočuť čo povedali naši spoluobčania v maji 2014. Európa je predmetom veľkých kritík a preto je našou úlohou znovu obnoviť dôveru. Musíme e, prestať s tým scenárom business as usual. Kolegyne, kolegovia, musíme prehodnotiť naše doterajšie metódy, naše e, postupy musia byť čitateľnejšie, transparentnejšie aby e, sme ozdravili Európu a toto musíme robiť spoločne členovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Predtým, než dám slovo pani Georgieve, e, by som vám chcel e, dať niekoľko informácií. Tlmočenie bude zabezpečené počas celého, celej tejto diskusie s výnimkou maltského jazyku, ktorý bude pozostavený o pol jednej. Kolegyne, kolegovia, prosím vás, aby ste obmedzili rečnícky čas maximálne na dve minúty, aby, maximálne, aby, aby každý sa mohol vyjadriť. Ak chcete uh, sa e, ujať slova. Vyplňte kartičku, ktorú máte na stole a dajte ju nášmu obslužnému personálu. Toto pravidlo patrí, platí pre všetkých budú sa vyjadrovať dvaja poslanci z Národného parlamentu a potom vždy jeden poslanec Európskeho parlamentu. Takýmto postupom budeme opakovane postupovať. Pani podpredsedníčka pre rozpočet a ľudské zdroje, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Som veľmi rada, že predseda výboru pre rozpočet tak razantne vytýčil tému vo svojom expoze a takisto podklady, ktoré boli pripravené vopred, e, veľmi jasne vytýčujú rámec rozpravy. Je to ťažký čas pre Európu napriek všetkým úsiliam Ešte stále na nás dopadá kríza na národnej úrovni, na miestnej úrovni, na naše rodiny. A európsky rozpočet je na tom rovnako. Rada by som sa sústredila na záležitosť pladieb, na plán pladieb, ktorý spomenul pán predseda Artuj. Barroso kedysi hovoril o možnostiach transformácie, ktoré pred nami ležia. Ak sa zúž... pritiahnu opasky, ak sa z... budú rozpočty prísne, Komisia však vypracovala revíziu v polovici obdobia a rozhodla, ako budeme pristupovať k ďalšej, ďalšiemu plánu na financie. Aká je situácia s platbami? sme povinní uhradiť účty, ktoré sme narobili, uhradiť faktúry. O tom sa nerokuje. Musíme ich proste zaplatiť. Ale sami vidíme, že sme nepripravení ako si na koniec hojnosti. Dovolte mi vyjasniť to. Celé dekády európsky rozpočet vytváral viac rozpočtových prostriedkov na platby a umožňoval, že existuje virtuálne viac prostriedkov na platby, ako skutočne platieb bolo, ako skutočne vyplatil. Toto vytváralo pocit, že zdroje sú nekonečné. Prečo? Pretože členské štáty samotné a komisia zápasili s tým, aby absorbovali dostupné finančné prostriedky a každý rok stovky miliónov eur zostali nevyčerpaných a to vytvorilo kultúru, ktorá je kultúrou míňania. A táto kultúra míňania teraz práve narazila na múr. A to práve v čase, keď je nedostatok finančných prostriedkov a dopyt po týchto finančných prostriedkoch sa začal zvyšovať Práve toto sme začali riešiť v roku 2010, 2011, 2012, Naše členské štáty, ktoré boli postihnuté krízou, vnímajú európsky rozpočet ako zdroj možných prostriedkov, potrebujú kvôli svojej domácej situácii viac peniazy z európskeho rozpočtu a zároveň práve vtedy sme prešli v roku 2014 na nový viacročný finančný rámec a v ňom je menej dostupných finančných prostriedkov, než tomu bolo v predchádzajúcom rámci. V rokoch 2013 a 2014 sme teda pozorovali, ako rastie kopa faktúr, ktorú máme na stole, kopa nezaplatených účtov a bojovali sme, zápasili sme s tým, ako dovyplácať všetky tie nové platby a zároveň nepodkopať e, program nových finančných perspektív. Chcem veľmi jasne povedať, že Európsky parlament hral dôležitú úlohu v tomto procese. Žiadal pri rokovaniach o novom viacročnom finančnom rámci VFR žiadal flexibilitu, ktorá mala byť vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. A to tak aj bolo správne, pretože ak máme zvládať e, prísnejší rozpočet, musíme byť schopní použiť finančné prostriedky flexibilnejšie ako predtým. A práve táto flexibilita nás zachránila, pretože v roku 2014 sme boli schopní požičať si ak to možno tak povedať, z budúcich rokov, rokov finančné prostriedky, lebo veríme, že v tých rokoch sa budú veci riešiť oveľa lepšie, takže viac ako 4 miliardy sme presunuli z budúceho rozpočtu a ďakujem za to komisii a rade, pretože to bola dohoda. Boli sme schopní ak nie zvrátiť, tak aspoň stabilizovať trend zvyšovania sa tej kopy účtov, ktoré nám ležia na stoloch, tie faktúry, ktoré na konci roka nám pristanú na stole. Takže sme vyplatili prostriedky v hodnote 5 miliard, ale s veľmi jasným záväzkom plánu pladieb na budúce roky, aby v roku 2015 a 2016 sa táto situácia dostala pod kontrolu. Dovolte mi teraz povedať niečo o tomto platobnom pláne o tomto pláne platieb. Je to zlepšenie kvality údajov a konzistentnosti údajov, ktoré potrebujeme, aby sme mohli lepšie vytvoriť si prognózy a optimalizovať dostupné finančné prostriedky. Ak nemáte limit, ak máte viac peniazy, než dokážete vyčerpať, vtedy nezávisí, odkedy tie faktory zaplatíte, v akom poradí, ako si štrukturalizujete projekty. Keď máte prísny rozpočet, keď máte obmedzenie rozpočtu, tak tieto možnosti plánovať, lepšie plánovanie sa stáva veľmi dôležitou. Preto pracujeme na našej kapacite prognozovania a zlepšovania skvalitňovania údajov. Poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu veľmi, veľmi dobre vedia, že to robíme. V rade neveria našim prognozom. Nová komisia príde a určite nájde niekde nejaké úspory. To je predstava rady. Ale my veľmi jasne chceme povedať, že nikde už nenájdeme v žiadnom kúte žiadne finančné prostriedky zabudnuté, takže netreba to hadam opakovať znova. Znova je to tak. Za ostatné roky, a najmä počas roku 2014, sme prijali mnohé opatrenia v rozličných oblastiach vynakladania finančných prostriedkov, také, aby sme zlepšili využiteľnosť európskeho rozpočtu. Niektoré boli ad hoc, opatrenia, niektoré boli špecifické pre špecifické sektory. Napríklad, keď som bola komisárkou pre humanitárnu pomoc, vtedy sa nám stalo, že sme narazili na ten múr a už sme nemali viac prostriedkov. Vtedy som eh, iniciovala reštrukturalizovanie manažmentu pladieb a zvládli sme to. Robím teraz inventúru v iných inštitúciách, aby som zistila, či je možné takéto niečo dosiahnuť znova. Financovanie v roku 2016. Veľmi jasne treba povedať, čo očakávame, aký rozpočet v roku 2016 treba nastaviť, aby sme situáciu znormalizovali ešte viac, situáciu s platbami. Štvrtá vec. Samozrejme, že budeme vyvodzovať isté závery pri revízii rozpočtu, respektíve pri eh, korekcii v polovici obdobia a tento plán ktorý by mala zdieľať Rada, Komisia a Parlament, by mal veľmi úzko súvisieť s kredibilitou Európskej únie. Určite to nevyzerá veľmi dobre. My ako únia nevyzeráme veľmi dobre, keď malé a stredné podniky, humanitárne organizácie a výskumní pracovníci už, už idú zbankrotovať, pretože neveria, či teda to EÚ zaplatí alebo nezaplatí. Po rokoch silnej kredibility si nesmieme dovoliť podkopať našu dôveryhodnosť a musíme ju znova získať späť. Aj my sami musíme začať veriť sami v seba, že budeme mať schopnosti to zvládnuť a že budeme rešpektovaní ako dôveryhodný partner v zahraničí aj v našich vlastných krajinách. Je mi jasné a verím, že na konci roku 2016 bude zlepšená situácia v platbách faktúr merateľná a toto hodnotenie a prispôsobovanie sa táto tranzícia od rokov hojnosti k rokom, kedy treba veci mať viac prísne pod kontrolou, dúfame, že ju zvládneme. Je to pre nás istým spôsobom príležitosť. Keď máte prísny rozpočet, určite sa sústredíte na pridanú hodnotu takéhoto rozpočtu, na výsledky, ktoré dosahujete, na multiplikačný dopad každého eura, ktoré vynaložíme na úniu a keďže som za to zodpovedná, naozaj ma veľmi, veľmi zaujíma, bola by som veľmi rada, aby sme zmobilizovali verejnú mienku v tejto veci a aby Rada, Komisia, Parlament, aj, ale čo je najdôležitejšie, členské štáty, aby si vzali za svoj tento rozpočet zameraný na výsledky a aby bol rezonujúcejším faktorom pri obnove hospodárstva a vytváraní nových pracovných miest, vytváraní spravodlivých podmienok pre všetkých v Európe. Vieme, že nezamestnanosť je v niektorých krajinách skutočne veľmi ťažké e, dostať pod kontrolu a znížiť čísla nezamestnanosti. Vieme, že v niektorých kútoch Európy sa zvyšuje chudoba a to poprvý raz od e, Prvej svetovej vojny. Máme povinnosť my v Európe zamerať rozpočet tak, aby sa navodil rast hospodárstva, aby sa vytvorili pracovné miesta a zmiernil sa sociálny dopad krízy. Mm, nestalo sa to z ničoho nič, toto s čím zápasíme. Náš rozpočet už generoval predsa hospodársky rast, príležitosti a pracovné miesta. To sa dialo. Máme štúdiu, ktorá je dôveryhodná, ktorá ukazuje, že v Lotyšsku kohezné fondy EÚ vytvorili 2,1 dodatočného rastu a v Litovsku 1,8 v Polsku dodatočného rastu bolo vygenerovaných. Samozrejme, že to pomohlo hospodárstvám Lotyšska a Litvy a Polska, ale aj Európy, pretože sme všetci prepojení. A teraz Junckerov plán. Junckerov plán využíva základ európskeho rozpočtu a mení ho na páku, ktorá vyvolá pákový efekt. Multiplikačný efekt, ktorý zobudí tie finančné prostriedky, ktoré teraz spia v našich vrstvách finančných. Dúfame, že sa miliardy týchto spiacich eur uvoľnia pre malé a stredné podniky. Junckerov plán, ak sa bude implementovať plne, vytvorí 2,1 milióna nových pracovných miest v Európe. Takéto myslenie musíme prijať za svoje, a to každodenne. Nemyslíme na to, koľko peniazy sme minuli, ale myslíme na to, koľko tie peniaze vyvolajú multiplikačného efektu a budú fungovať pre ľudí, pracovať pre ľudí. My musíme samozrejme vynakladať tieto prostriedky rozumným spôsobom a dúfam, že toto bude záväzok tohto výboru. Konkrétne vytvárame interinštitucionálnu pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať tým, ako funguje rozpočet, aký má výkon, ako sa z neho čerpa spolu s radou a komisiou a parlamentom. Budeme spolupracovať. A členské štáty budú mať v tomto tiež svoju zodpovednosť. Ešte raz sa vyjadrím k revízii v polovici obdobia a k budúcemu VFR. Tradične revízia v polovici obdobia v rokoch hojnosti nebola až taká dôležitá. A teraz je. Bola to podmienka, ktorú zapracoval parlament a ktorú berieme veľmi vážne a naozaj sľubujem, že ju vezmeme váž, vážne. V hodnotení v polovici obdobia ide o to, ako sa zmenili priority a čo s tým urobíme. V rokoch hojnosti, v časoch hojnosti neboli nikdy negatívne priority. Vždy sme mali niečo pozitívne, čo bolo treba urobiť a peniazmi to zaplatiť. Teraz sme obozretnejší pri stanovovaní priorit a prispôsobovaní priorit. Nová komisia má 10 priorit a rozpočet musí fungovať tak, že bude podľa týchto priorit. Ale tieto priority sa prispôsobujú, ako sa svet mení a svet sa mení veľmi rýchlo. Nebude čakať 7 rokov, aby sme vytvorili e, úhľadný ďalší VFR o 7 rokov. Myslím si, že treba si odpovedať na základné filozofické otázky v tomto čase a možno rozpráva sa musí pohnúť v, te, v tomto zmysle dopredu. Som členkou skupiny EU budget, how it should be uh, so. Skupiny, ktorú vedie Monty, Montyho skupiny a tá sa zaoberá uh, E, slabými stránkami súčasného systému a ako sa dajú identifikovať a eliminovať. Rozprava v tomto smere odrazila, že naozaj toto je dosť e, vysoká hora na zlezenie, pretože aby sme sa zhodli na tejto téme, na to potrebujeme, na riešenie takéhoto niečoho potrebujeme jednomyselnosť, aby sme vôbec sa dopracovali k nejakej zmene a reforme, ale tú reformu treba pripraviť. A budúci VFR bude šancou, dôležitou šancou, aby sme zadefinovali pridanú hodnotu európskeho rozpočtu, aby sme zadefinovali parametre toho, čo je nevyhnutné dosiahnuť, spoločné ciele, tie veľké ciele, napríklad energetická únia, digitálny trh, to sú obrovské veci, ktoré budú pokračovať ešte v ďalších obdobiach. Ako dlho budú pokračovať? My máme sedemročné plány do budúcnosti. Uvidíme, ako tieto viacročné finančné plány, ako dlho v nich budú tieto témy rezonovať, ale treba využiť rozpravu o viacročnom finančnom e, pláne, aby sme vytvorili viac súdržnosti, viac jednoty medzi nami, aby sme si ujasnili, o čom je Európska únia. E, rozpočet iba podčiarkuje náš spoločný cieľ. Rozpočet je len nástrojom, aby sa dosiahol cieľ a nie je to cieľ samotný. Dúfam, že tam vy, poslankyni a poslanci Európskeho parlamentu i národných parlamentov, nás podporíte a zaangažujete sa do veci. Z našej strany, zo strany komisie, my budeme pracovať, pracovať a pracovať. Naša povinnosť je slúžiť tomuto spoločnému cieľu a ja so svojimi ľuďmi určite to budem tak robiť. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem. V rámci parlamentov existujú výbory pre európske záležitosti. Pán Andrej Galazevský je podpredsedom výboru pre európske záležitosti v Polskom parlamente. Tieto výbory sú zodpovedné za udržiavanie vzťahov e, medzi národnými parlamentami a európskym. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť po polsky. Myslím, že to bude lepšie pre všetkých a bude to hlavne výhodnejšie pre mňa. Takže Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než e, e, sa začnem e, vyjadrovať k nezaplateným faktúram. Budem hovoriť o inej kríze a to je kríza dôvery. Je tu nedostatok dôvery občanov voči Európskej únii. Tento nedostatok dôvery pretrváva a Na základe toho potom e, vidíme dôsledky, napríklad to, že sa posilňujú extremistické a populistické hnutia. Problém je v e, tých záväzkoch, ktoré sme na seba prevzali a v tom, či sme vlastne schopní ich dodržiavať. Ak nebudeme dodržiavať svoje sluby a záväzky, tak tá dôvera sa bude znižovať. A jednou z najväčších príčin krízy dôvery eh, voči eh, európskym inštitúciám je práve toto. Som veľmi rád, že sme eh, schválili európsky rozpočet do konca decembra. To bolo veľmi dôležité, pretože keby sme mali pracovať na základe dočasného rozpočtu výlučne, na základe dočasného e, rozpočtu, tak by práca bola veľmi ťažká. Aj v národných parlamentoch by to bolo veľmi ťažké. Ako už povedali aj ostatní, e, tá, tento problém s platobnými rozpočtovými prostriedkami EÚ nie je nič nové. Tento problém začal už v roku 2011. Bohužiaľ, 80 omeškaných platieb e, škodia práve koheznej politike a práve kohezná politika chce znižovať e, rozdiely, zmenšovať rozdiely medzi európskymi štátmi a európskymi občanmi. A kohezná politika patrí k tým najefektívnejším politikám EÚ, má hmatateľné výsledky, viditeľné výsledky. Keď sa pozrieme na zmeny, ktoré sa udiali v posledných rokoch v Poľsku, tak veľmi dobre vidíme výsledky koheznej politiky. Samozrejme, tieto omeškané platby tie škodia najmä e, príjimateľom peňazí, ktorí realizujú projekty. E, poľská vláda prijala určité opatrenia, predplatila, predfinancovala určité platby v období 2007 až 2014 vo výške okolo 60 miliárd eur. V súčasnom období 2014 až 2020 budeme postupovať rovnakým spôsobom, ale musíme zohľadniť aj fakt, že máme v súčasnom období Um, o polovicu menej záloh než v minulom období. Poľská vláda z národného rozpočtu musí platiť príjimateľom e, európskych peňazí a tým pádom sa zasa škodí nášmu národnému rozpočtu. Musíme tam mať väčšiu flexibilitu. A to zasa vytvára problémy vo vzťahoch medzi vládou, národnou vládou a Európskou komisiou. Máme dojem, že Európska komisia blokuje platby bez oprávnenia, bez vysvetlenia, napriek faktu, že primateľa peňazí e, splnili všetky podmienky. A Európska komisia dostáva príspevky z rozpočtov členských štátov, ktoré takisto e, platíme často veľmi ťažko. Európska komisia minulý rok navrhla zmeniť rozpočet. Každý raz sme rozpočtové zmeny podporili, pretože sme pamätali na to, že je potrebné dodržať záväzkové platby v oblasti koheznej politiky. Najväčším problémom pre čistých prispievateľov bolo to, že je potrebné e, prispievať ešte viac e, do rozpočtu, aby sa vyrovnal ten, rozpočet medzi záväzk- ten rozdiel medzi záväzkami a platbami. Najviac navýšený bol príspevok Veľkej Británie. Vzhľadom na to niektoré členské štáty rozložili e, svoj príspevok v časovom e, výhľade. Rozpočtové absolutórium respektíve uzavretie rozpočtu za predchádzajúce obdobie vyvolá ďalšie platby a takisto budeme musieť zvýšiť e, záväzkové platby vzhľadom na to, že sa začína nové rozpočtové obdobie. Potom sú tu problémy s ukrajinskou krízou a so situáciou v Grécku, čo zasa zvýši rozpočtové napätie. Situácia na Ukrajine je úplne nepredvídateľná a nevieme, ako by mala Európska komisia zareagovať eventuálne na zvýšenie ruského embarga. Nemôžeme teda zatiaľ e, povedať s istotou, že situácia sa v budúcnosti zlepší. Nevieme, kedy sa situácia dostane pod kontrolu napriek všetkým úsiliam, ktoré vyvíja Európska komisia. Naše znepokojenie zvyšuje takisto situácia v Grécku, E, ktorá si bude vyžadovať zasa ďalšie finančné výdavky. Je jasné, že budeme musieť zaplatiť tento dlh. Všetky členské štáty e, Európskej únie si myslia to isté spoločné vyhlásenie parlamentu a komisie, joint statement, ktorý je prílohou európskeho rozpočtu, nám ale dáva určitú nádej. Dúfame, že európske inštitúcie a všetky členské štáty jednoducho zaplatia svoj dlh. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A teraz, aby som ilustroval e, realitu, aby sme ilustrovali realitu, e, vypočujeme si pána Gotia, ktorý je predsedom výboru pre Európu a medzinárodnú stratégiu v regionálnej e, rade francúzského regiónu Pays de la Loire. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, vážení pani poslanci, pani poslankyne, chcem sa poďakovať e, pánovi Artuisovi za pozvanie. Ďakujeme za to, že môžeme e, ilustrovať trochu, aké dôsledky majú tie nezaplatené faktúry v praxi. Ja som zastanca Európskej únie, ja nebudem teraz podávať svedectvo nejakého regiónu, ja chcem poskytnúť pohľad e, Európy a chcem e, hovoriť e, o, tom, ako to vnímajú ľudia na lokálnej úrovni. my chceme, aby Európa robila pokroky. Je to výzva, je to veľká výzva, ktorá, ktorú musíme zdieľať kolektívne. Región Pays de la Loire, ktorý ja dnes e, e, zastupujem, je um, riadiacim orgánom e, pre náš región na obdobie 2014 až 2020. My teda musíme vlastne realizovať európsku politiku na našom území. My musíme valorizovať Európu na komunitárnej úrovni. Samozrejme, E, vďaka štrukturálnym fondom sme dosiahli rôzne úspechy, ale napriek tomu pretrvávajú rôzne veľké ťažkosti, ktoré sú ktoré zasa prispievajú k zlému obrazu Európy. E, pán Arthuis e, povedal, že chce, aby takéto svedectvo zaznelo pred Európskym parlamentom aj pred národnými parlamentami. Preto by som sa chcel vrátiť ešte k tomu obdobiu 2007 až 2013 trošku faktickejšie, aby som vysvetlil e, veci. V roku 2007 až 2013 bol riadiacim orgánom u nás prefekt e, regiónu, teda bolo to inak. A každý rok e, sa robila bilancia Eh, platobných rozpočtových eh, prostriedkov. V roku 2012 sme už mali omeškané eh, faktúry v rámci Fondu pre rozvoj vidieka. Za rok 2012-2013 sme priemerne mali omeškanie platobných rozpočtových prostriedkov 144 dní, to je naozaj dlhé obdobie. Európska komisia nerešpektovala teda e, článok 87 e, e, príslušného nariadenia, ktoré hovorí, že Európska komisia má vyplatiť do dvoch mesiacov rozpočtové prostriedky. A v tomto období nastalo na začiatku roku 2013 po jednej kontrole úplné prerušenie platieb. Bola to kontrola, ktorá bola realizovaná v celom Francúzsko. No a te, tieto omeškania a tieto prerušenia platieb e, mali reťazové následky, pretože riadiaci orgán mal problém e, s peniazmi a nemohol teda posúvať európske peniaze príjimateľom a takisto príjimatelia peňazí e, tí e, rátali e, s tou pomocou, ktorú dostanú s tými peniazmi, ktoré do, dostanú a takisto táto situácia nie je dobrá ani pre Európsku úniu, pretože my ťažko obhajujeme zasahovanie Európskej únie pred občanmi. Región Pays de la Loire eh, v tomto období, v minulom rozpočtovom období nebola riadiacím orgánom to znamená, že to robil e, túto funkciu prefekt regiónu, ale náš región sa v tomto období rozhodol, že preplatí tie európske peniaze, ktoré mala zaplatiť Európska komisia, aby sme sa e, vyhli omeškaniam a nechceli sme vytvoriť, e, vyvolať ťažkosti pre um, prevádzkovateľov projektov. A ja musím opäť e, poukázať na to, že e, toto obdobie 2014 až 2020 bude ťažšie z finančného hľadiska pre francúzske regióny, tak či tak. A francúzske regióny už nebudú schopné finančne opäť preplácať tie peniaze, ktoré mali prísť e, od Európskej únie. Skonštatovali sme teda, že dotácie prichádzajú neskôr, Konštatujeme aj to, že pravidlá sú príliš dôleži- e, zložité. Pán Arthuis o tom hovoril. My každodenne zažívame tú byrokratickú, prebyrokratizovanú Európu. A takisto, e, ako ste hovorili, tie kontroly sú viacnásobné, repetitívne. Aj európske, aj národné kontroly sa realizujú, ale často nie sú navzájom prepojené. Čiže toto všetko e, vyvoláva vo mne obavy. Ehm, nie som si istý, či e, budeme schopní rešpektovať e, lehoty platieb. A ako viete, e, tie dokumentácie, projektové dokumentácie a finančné dokumentácie, to sa vypracováva veľmi zložitým spôsobom. Ja ja nespochybňujem, že je potrebné kontrolovať, ako sa využívajú európske dotácie, ale chcem poukázať na to, že medzi skutočným vyplatením európskych peňazí a, a e, potrebami príjimateľov často existuje obrovská priepasť. Mohli by sme vytvoriť e, systém zálohových platieb, my ako riadiaci orgán. Ale keď vezmeme do e, úvahy úroveň predfinancovania, ktorú robí Európska komisia, tak eh, neviem, či je to realistické bez takéhoto zálohového systému, ktorý by zabezpečil regionálny orgán. Mám, mám eh, strach, že už nebudeme uľahčovateľom štrukturálnych e, projektov. Vy ste povedali, že Európa je faktorom rastu, ale ak dnes uh, e, mali prevádzkovateľia projektov nemajú dostatočné finančné zabezpečenie uh, na to, aby viac rokov mohli fungovať, tak potom sa ohrozujú všetky investície v danom teritóriu a práve tieto investície poháňajú európsky rast. Takisto by som chcel ilustrovať to, čo hovorím dvomi konkrétnymi príkladmi, ktoré e, sme riešili na e, našej regionálnej rovni. Technocom Plus to je výskumné centrum pre kompozitné materiály. Združuje e, akademický svet aj aktérov z priemyslu a e, toto schválila regionálna e, rada Pays de la Loire 80 miliónov eur, má objem celý projekt 3 milióny, e, má e, prispieť e, Fond pre regionálny rozvoj a posledné peniaze sme, sme dostali 7 rokov po predložení projektu v júli 2014. A potom um, druhý príklad, železnica do Chateaubriand. V roku 2011 bol predložený bol ukončený projekt, ale bol preplatený iba na 60%, ale nová línia, e, nová železničná linka už e, funguje jeden rok. Čiže tieto veľké projekty sú e, zdržiavané a takisto tieto projekty majú e, veľkú e, obsiahlu dokumentáciu, ktorú musí riadiaci orgán analýzovať. A toto všetko, vy ste hovorili teraz o deficitoch, ale všetko toto vedie k tomu, že riadiace orgány na regionálnej úrovni majú obrovskú záťaž platieb. 75 verejných investícií vo Francúzsku e, sa realizuje na úrovni regionálnych orgánov a lokálnych orgánov a tieto omeškanie a kontroly zvyšujú verejný deficit aj štátu, aj e, miestnych a regionálnych orgánov. A Európska e, komisia si nad tým umýva ruky a ale členské štáty musia dnes rešpektovať tie makroekonomické podmienky, ktoré nariaduje Európska únia svojim e, členom a Európska komisia dbá veľmi aj nad tým, aký je deficit členských štátov, veľmi prísne. To je všetko správne, ale ja chcem poukázať na jeden bod. Ja som obhajca Európskej únie priamo v teréne, ale z môjho pohľadu eh, európske občania dnes nerozlišujú medzi tými eh, zodpovednosťami jedných a druhých. Európa je pre nich celok. Eh, Európa je pre nich jeden celok a preto je potrebné toto riešiť e, v celku. Takto musíme riešiť tú problematiku omeškaných faktúr e, zo štrukturálnych fondov. Ja vítam iniciatívu pána Arthuisa, ktorý túto tému dal na e, primárne miesto a náš región Pays de la Loire je ochotný pracovať na konkrétnom návrhu my sme už začali premyšľať nad experimentálnymi opatreniami a dúfam, že nájdeme nejaký prostriedok, ako e, zmieriť Európu a občanov v budúcnosti. Ďakujem, pán Gotie, za to, že ste týmto príkladom ilustrovali, aké škody utrpeli ľudia na lokálnej úrovni v dôsledku nezaplatených faktúr. A teraz pán Santos Žorla ktorý je v Španielsku starostom mesta Tarololus. Nech sa páči, máte slovo. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Dobrý deň, dámy a páni. Rád som, že ste ma pozvali a že sa k vám môžem prihovoriť pred vašim výborom. Chcel by som vám poskytnúť víziu jedného z primátorov starostov v španielskej oblasti, ako sa aplikovali európske fondy pri rozvoji e, nášho regiónu aj v minulosti, aj v súčasnosti. Chcem vám ponúknuť názor na možné zmeny, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu manažovaniu európskych e, fondov. Začnem zablahoželaním k tejto vynikajúcej myšlienke, že európske inštitúcie, Európsky parlament konkrétne zorganizoval takúto rozpravu, pretože veci, o ktorých tu hovoríme, majú priamy dopad na Európanov, aj na tých, ktorí žijú v regióne u nás, ktorý spravujem. Je veľmi dôležité, aby sme boli blízko k občanom, blízko k lokálnym a regionálnym samozprávam, a aby som vám priblížil, čo sa deje v mojej konkrétnej, konkrétnej oblasti, Luz, som tam starostom niekoľko rokov, je to malá dedinka, 1400 ľudí v nej žije. Je to v Španielsku v oblasti Extremadura, ktorá je konvergentným regiónom číslo 1 a Rojo de la Lux je jednou z najväčších dediniek v tomto okolí s našimi vyše tisíc obyvateľmi. A mnohé dediny okolo a v Španielsku a v Európe možno sa potýkajú s podobnými problémami. Minulý rok sme mali 52 detí sa narodilo v našej dedine Toľko detí sa nenarodilo, odkedy pamätám. Naozaj je to veľmi nádejným znakom do budúcnosti. A keď začneme rozmýšľať o verejných službách, ako napríklad knižnica a akékoľvek zvyšovanie kvality života v našej oblasti, musíme brať do úvahy, čo sa deje. Od, v roku 2007-2014 sa počet nezamestnaných zdvojnásobil Väčšinou to boli ľudia, ktorí pracovali v poľnohospodárstve. Už od 70. rokoch poľnohospodárstvo upadá a teraz sa ľudia skôr venujú budovaniu, stavebníctvu a po kolapse stavebníckého sektora v Španielsku mnohí zostali nezamestnaní, nie len v Španielsku, ale aj inde vo svete. Ale Občania chcú stále žiť slušným životom, dôstojným životom a chcú mať príležitosti. Rovnaké príležitosti, ako sú pred ostatnými. A Európa v tomto môže urobiť veľa pre takú dedinu, ako je moja. Fondy, ktoré prichádzajú z Európy, sú, majú pre nás zásadnú dôležitosť. Celý model financovania oblasti sa zmenil a rekvalifik- modifikácie a zmeny v práci, ktorú ľudia vykonávali, boli súčasťou tejto celej veľkej zmeny, takisto zmeny vo vzdelávaní. A s pomocou Európskej únie sa nám podarilo venovať viac e, prostriedkov na biologické a organické farmarčenie lebo to je budúcnosťou. Ľudia teraz už e, nesnažia sa vyťažiť zo svojej pôdy maximum, ale hospodária s ňou rozumne, tak aby aj budúce generácie z nej mohli stále mať osoch. A my sa snažíme zabezpečiť, my na Mestskom úrade, aby ľudí, mladí ľudia, ktorí pestujú plodiny na takýchto biofarmách, mali možnosť predať svoje produkty, aby mali možnosti dať si deti do škôlok, do jaslí, aby ich starí ľudia v rodinách mali priestory, kde môžu dožiť. A týmto sa odštartovala tvorba pracovných miest u nás s podporou Európskej únie. Takisto kultúra a šport sa stali právom pre všetkých a nie len pre niekoľkých privilegovaných, ktorí k ním majú prístup. U nás v dedine môžete ísť do kina za 10 eur. Prebudovali sme miestne kino vďaka peňazí z Európskej únie a to znamená, že tisícky mladých ľudí u nás môžu teraz športovať a my, eh, ktorí v, tejto, v tomto regióne máme iba 1400 ľudí v našej dedine, máme veľmi dobré futbalové mužstvo sme druhý v rebríčku. A takisto máme ženský futbalový tím. Takéto veci sú dôležité, pretože vytvárajú rovnosť príležitosti pre všetkých. Účasť občanov je pre nás dôležitá. Už od roku 2013 sa pokúšame podporiť miestne spolky a združenie, máme ich 52 Máme 172 malých a stredných podnikov, ktoré sa zvyšili na 200, dokonca aj v ekonomickej kríze. Máme teraz 200 malých podnikov. 100 miliónov eur sme vynaložili na lepšie vyškolenie a rekvalifikáciu e, našich ľudí, aby boli schopní podnikať a takisto sme zlepšili infraštruktúru, ktorá nám pomáha pracovať, fungovať aby sme mohli začleniť do našej štruktúry nezamestnaných. Vytvorili sme fond, z ktorého podporujeme občanov, aby si mohli zaviesť do domov elektrinu, aby si mohli kúpiť lieky. Nikoho nechceme odstrkovať, ponechať ho krivkajúceho za nami. V našej oblasti nie. Za ostatných 12 rokov zvyšujeme verejné investície, ale nezadlžujeme sa Všetko robíme cez súkromné investície a vytvárame naozaj úsilia. Predstavte si, aká malička je to dedinka a napriek tomu pre nás je to cieľom tejto, v tomto regióne konvergencie číslo 1. Snažíme sa zapojiť každého, aby, aby každý mal svoj diel, aby každém, ku každému sa dostali peniaze z EÚ a pomohli mu vytvoriť jeho vlastnú budúcnosť. Občania v mojej oblasti sa potýkajú s mnohými prekážkami, niektoré z nich vám tu vysvetlím a spýtam sa, či by ste nám s nimi mohli pomôcť. Napríklad, ako je možné, že finančné prostriedky, ktoré sa pokúšajú pomáhať e, rekvalifikácii nezamestnaných, celé mesiace meškajú a učitelia, ktorým chceme zaplatiť, lektory, ktorí učia deti, musia čakať. Mali sme prostriedky z Fondu pre záruku pre mladých a tie takisto prišli neskoro. Otázka je, ako je to možné. Biologické farmárčenie, organické farmárčenie, tam tiež boli slúbené peniaze a prišli rok po tom, čo sa projekty začali. A to malo dopad na miestne ustanovizne. Ľudia sa museli zadlžiť, aby splatili, splatili svoje záväzky. A ako je možné, a, ako, aby projekt, ktorý bol financovaný Európskou úniou a ktorý mal byť zameraný na prevenciu zdravia, ktorý bol zameraný na rodinu, na zdravie v rodine, a v ktorom sme participovali z iných európskych krajín, z Norska, Chorvátska, Talianska, Dánska, ako je možné, že sme nedostali peniaze z Európskej komisie tieto peniaze prišli o rok a pol neskôr, tá záverečná platba, úplne záverečná. A toto sú projekty, ktoré každý deň sú aktívne, niečo v nich ľudia každý deň robia a majú dopad na ľudí v mojej dedine. Moja otázka je, ako je možné, aby projekt, ktorý je koordinovaný Španielskou obchodnou komorou, ktorý beží na európskych peniazoch, ktorý sa snaží vytvoriť, vybudovať inkubátor pre mladé podniky, pre mladých ľudí, ktorí si zakladajú podniky, e, vyžaduje sa, aby Mestský úrad zaplatil takmer všetky peniaze za to, aby sa to všetko odštartovalo. Museli sme si požičať peniaze na ten čas, kým prišli peniaze z Európy, naše slúbené. A to nie je výnimka, to sa nedieje iba u nás, v našej oblasti. Ja sa pýtam, ako je možné, že peniaze, ktoré prichádzajú prostredníctvom španielskej vlády do oblasti Extramadura. Ako je to možné, že tieto peniaze na miestne projekty sú takto manažované? Potom aj projekty sa nedajú dobre riadiť, pretože ten nedostatok v manažovaní zdrojov a v plynutí prostriedkov k nám zabraňuje nám byť aktívnymi v projektoch. Sú aj iné oblasti v Španielsku a v Európe, ktoré podobne ťažko sa pokúšajú naštartovať, vytvoriť rovnaké príležitosti pre občanov, vytvárať pracovné miesta, majú príležitosti a európske finančné prostriedky im to umožňujú, ale je predsa zásadné, aby tie peniaze, ktoré boli slúbené z Európy a ktoré majú zabezpečiť konvergenciu aby prišli na čas, aby sa dostali k finálnym používateľom, k beneficientom. Niekoľko dôvodov vidím, prečo sa tak nedieje. Niekedy národná ustanovizeň zadrží peniaze z Európy a odošle ich neskoro. To je problém internej likvidity a možno, že regionálne úrady tiež niekedy majú problém kvôli tomuto a problém s likviditou znamená, že malé podniky a pr- projekty, ktoré sú, um, majú nárok dostať tieto peniaze, um, nefungujú tak dobre, ako by mali, pretože peniaze neprišli v tej chvíli, keď boli potrebné. Prišli príliš neskoro. A beneficienti týchto fondov, napríklad mestské Mestské úrady sa potom rozhodnú, keďže nemajú peniaze na celý projekt, rozbehnú iba časť tohto projektu, alebo sa rozhodnú, že rozbehnú celý projekt, ale sa zadlžia. Investovanie do takýchto projektov zo strany Mestského úradu na miesto Európskej únie vytvára zlú krv. Niekedy sa um, starostovia alebo primátori rozhodujú odmietnúť možnosť spolufinancovania, pretože miestne hospodárstvo si jednoducho nemôže dovoliť takéto vysoké riziko. Tieto finančné prostriedky v niektorých prípadoch sa neminú na projekty, ktoré majú hospodárskú prioritu, ale si ich podelia politické, najvplyvnejšie politické skupiny a tie určia, kam tie peniaze sa budú investovať, do akých projektov. A toto nie je investovanie tým správnym spôsobom, pretože sa nachádzame v situácii, kedy nie je žiadny mechanizmus, ktorý by vyhodnotil, či sa tieto peniaze na lokálnej úrovni vynaložili tým správnym spôsobom. Celý tento, táto spleť problémov ktorá sa týka aj takých malých dediniek, ako je tá, v ktorej som ja starostom v Španielsku, súvisí s veľkými projektmi a s veľkými plánmi, ktoré robíte vy, ktorý robí Európska únia. Je veľmi dôležité, aby sme vytvorili takú legi- legislatívu, aby bolo možné aj krátkodobo a strednodobo financovať projekty, nielen dlhodobo. Treba zabezpečiť, aby existovali právne predpisy na určenie, ako sa vynaložia finančné prostriedky. Aby sa už nestávalo, že sa musia mestské úrady zadlžiť, len preto, aby v predstihu alebo vtedy, kedy to treba, uhradili niektoré veci v projektoch treba zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky pridelené na nejaký projekt aj vedeli vyčerpať. A ďalšia vec, mimoriadne dôležitá, miestne úrady musia splniť všetky požiadavky a ich tie peniaze, keď plynú tak pomaly, tak tu vznikajú ďalšie problémy. Investície, ktoré sa urobia s európskymi peniazmi, sa majú investovať do projektov s veľmi dobrými objektívnymi kritériami. Je zásadné, aby sme zabudovali do financovania podmienky, ktoré zabezpečia transparentnosť a zaangažovanosť občanov. Je to mimoriadne dôležité vtedy, ak hovoríme o situácii v rôznych regiónoch, porovnávame rôzne mestské úrady, aby sme pochopili, ako sa peniaze vynakladajú a ako efektívne bežia kofinancujúce procesy. Treba jednoducho nastaviť periodické vyhodnocovanie platieb na rozličné projekty, aby bolo možné odhadnúť, aký presne bude ten e, časový posun pri platbách, pri plynutí prostriedkov z hora na projekty. Musíme predsa vedieť identifikovať v celom tom reťazci, kto urobil chybu, kvôli komu prišli tie peniaze neskoro. Existuje tu program LEADER a ďalšie európske finančné programy. A keďže peniaze neprišli na čas, museli sme čakať mesiac a potom sa začalo nabaľovať ďalšie posúvanie termínov. Prepačte mi, že som tak vášnivo zaangažovaný do tejto témy, ale skutočne záverom musím povedať, že sa niečo deje zle, ak miestne úrady nemôžu zaplatiť a rozbehnúť projekty, ak majú na to slúbené peniaze z Európskej únie. Niečo určite je zle, ak musia mestské úrady si požičať peniaze ktoré mali prísť od Európskej únie, položiť ich na stôl pred ľudí, ktorí rozbehli projekty a potom čakáte na peniaze z EÚ. Niekedy dokonca sa musia ľudia obávať, či tie svoje dlhy, čo si narobili, splatia, či tie európske peniaze vôbec prídu. Preto Španielsko a Európa by mala zlepšiť e, tento finančný manažment, aby sa peniaze dostávali k ľuďom, na námestia, na, do ulic, e, dedín a miest, kde prebiehajú reálne projekty. Je dôležité, aby sme prijali také opatrenia a rozhodnutia, ktoré budú mať ten správny dopad na milióny ľudí v Európe. Je veľmi dôležité, že aj racionálne, ale aj srdcom sa vložíme do veci. A ak občania sa cítia byť dôstojní, tak potom aj Európa sa môže cítiť dôstojná. Ďakujem, pán starosta. Dve upresnenia. Malcké tlmočenie bude až do konca našej konferencie a pani Komisárka musí odísť 12.45. Pani komisárka, vidíte, že toto nie je jednoduchý problém. Vláda prevezme záväzky, potom nie je možné vyplatiť platby. Vypočuli sme si tu tri svedectvá a poukazujú veľmi jasne na to, že vláda musí v každej krajine objasniť e, svoje záväzky. Pani Gresle má slovo, predsednička e, výboru pre rozpočtovú kontrolu. Máte dve minúty. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, to, čo som tu práve počula, ako predsedkynia môjho výboru. Toto je presne to, čím sa každý deň zaoberáme. Ja som aj spravodajkynia, pokiaľ ide komisný rozpočet pre rok 2013 a z toho vám teraz prečítam pár čísiel. Nie sme spokojní, že nefungujúci manažment a kontrolné mechanizmy v členských štátoch máme k dispozícii a preto by som upriamila vašu pozornosť na to, aby som vás požiadala, aby ste sa takisto zaoberali aj touto skutočnosťou, pretože to má potom finančné dopady. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sme robili, máme zhruba 200 miliónov eur, ktoré sú rizikové, z ktorých vlastne výdavky nemôžu byť zagarantované, ktoré robili členské štáty. Pokiaľ ide práve platby, to je 6,2 milióna eur. A pokiaľ ide o Španielsko, máme to 150 miliónov eur, Francúzsko e, takisto veľká suma, 118 miliónov Spojené kráľovstvo. To sú priame čísla. Pokiaľ ide o, sex, pokiaľ ide o 600 miliónov eur, to sa týka zasa urbárneho rozvoja. A potom tu ešte máme dokopy. A takto by som mohla tie čísla čítať. Pokiaľ ide, ide o vidiecký rozvoj, a pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, tam ide zhruba 450 miliónov eur, ktoré sú takto riz, riz, rizikové. Máme jednoducho neto- nepresné informácie z členských štátov. V tej oblasti dávame takéto veľké sumy každý rok, tak jednoducho máme informácie z členských štátov, ktoré potom jednoducho vedú k takej chybovosti, ktoré potom musí komisia kor- korigovať na, na 66%. To sú jednoducho veľké zmeny, ktoré sa to musia takýmto spôsobom robiť a nie sú akceptovateľné. Preto by som vás chcela požiadať, aby ste sa jednoducho obrátili aj na manažment a kontrolné mechanizmy alebo na finančné nástroje. Pokiaľ ide o vidiecký rozvoj, tam napríklad máme 430 miliónov eur, ktoré sme vyplatili bankám Rumunsku, Grécku, Litve. To je 430 miliónov eur a žiadne euro z týchto sumy jednoducho sa nedostali k tým finálnym spotrebiteľom. Takže by som vám chcela teraz povedať, to je taká krátka, taký krátky sumár z tejto správy, pretože to takisto vyžaduje pozornosť. To, čo tu povedal pán uh, primátor, to jednoducho je niečo, čo doplňuje aj tie problémy, ktoré máme. Prosím vás, starajte sa o kontrolné mechanizmy, ktoré máme v členských štátoch, pretože tieto sú pre nás veľkým problémom. Ďakujem. Merci, madame la présidente. Il faut du contrôle, mais... Ďakujem, pani predsednička. Áno, musíme robiť kontroly, ale nemali by sme príliš komplikovať systém, aby bol efektívny. Pán Prakman Norbert, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ja si myslím, že dôveryhodnosť nie je ohrozená iba preto, že jednoducho nezaplatené platby, ale vystáva tu aj tá otázka, že či vlastne pri tej rozmanitosti tých projektov, ktoré tu máme podporované z jednotlivých Eh, obálok, či už ide poľnohospodárstvo, sociálne fondy, alebo či ide o aktívne regióny EFRE, kde vlastne pokiaľ ide o podpory, už sa vypláca iba niekoľko tisíc eur. Či tieto skutočne či jednoducho tu je nejaký súvis konkrétny, pokiaľ ide o podávanie konkrétnych informácií vo vzťahu k Európskej únie. A tu je otázka, či teda Európska únia by nemala pripravovať tie projekty takým spôsobom, aby boli väčšie, aby jednoducho tie problémy, o ktorých sme tu dnes diskutovali, jednoducho mali jasný prínos, hmatateľný prínos ako určitá humanitárna pomoc alebo peniaze, ktoré by pomohli na zlepšenie infraštruktúry. Krátka pripomienka už sme tu počuli napríklad to, že tieto prostriedky tie prostriedky majú pomôcť, tak hlavný predpoklad je, aby jednoducho potom boli prefinancované, pokiaľ ide o rozpočet, aby tieto peniaze jednoducho potom boli preplatené. Otázka tu je však, do akej miery tieto možnosti otvárajú ďalšie možnosti pre financovanie zo strany národných parlamentov. A tretia vec, pokiaľ je štruktúrálne reformy, Prostriedky by sa mali koncentrovať a uplatňovať tam, kde jednoducho môžu splniť ten konkrétny cieľ, ktorý nám ide, kde vlastne takýmto spôsobom chceme zvýšiť dôveryhodnosť Európskej únie v očiach občanov a chceme redukovať tie problémy, ktoré podkopávajú dôveru, dôveryhodnosť a nevedú k vyplácaniu k faktúr, ktoré tu máme. Pán Domogolfie má slovo, nech sa páči. Sí, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať komis- pardon, predsedovi výboru za to, že dal toto na program rokovania. Táto téma je znepokojujúca. Tá suma 23 miliard eur je obrovská a takisto regióny majú obrovské ťažkosti, pretože nevedia zabezpečiť svoju úlohu sprostredkovateľa európskych platieb. Mám dve otázky. Poprvé, Chcem vedieť, či v, dnes, v dnešnej dobe sa platia uh, úroky z omeškania um, a aká je výška sporovej sumy. A druhá otázka, aká je povaha programov, ktorých sa týkajú tie omeškané faktúry. Vy ste tu spomínali tie veľké fondy, ktorých sa to týka, ale chcem vedieť niečo viac o konkrétnom type programov a aké sú príčiny e, týchto nezaplatených faktúr pre konkrétne programy. Ďakujem. Pán Siegfried Urezon, nech sa páči, máte slovo. Uh, ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka, že ste teda ochotná sa zastaviť v tu parlamente a diskutovať s nami, ako aj s poslancami Európskeho parlamentu o týchto dôležitých otázkach. Chcem sa poďakovať aj pánovi predsedovi za skutočne výrečnú prezentáciu, pokiaľ ide o prezentovanie súčasného stavu, ktorému musíme čeliť. A takisto ďakujem za presné popísanie situácie, ktoré napríklad máme eh, pokiaľ ide o rokovania z radov v ostatných rokoch, na to, aby sme teda dosiahli dohodu ohľadne rozpočtu napríklad na tento rok. Skutočnosť, že takýmto spôsobom tu diskutujeme o týchto problémoch, o neplatených faktúrach, hovoríme o nich s našimi kolegami z národných parlamentov, tak to signalizuje, že vlastne uznávame túto úlohu a príspevok, ktorý oni môžu priniesť k tejto diskusii na to, aby sme vyriešili tento problém, pokiaľ ide o nezaplatené faktúry. Áno, pravda je, že minulý rok sa nám podarilo, ako ste správne povedali, stabilizovať problém, ale predsa len ešte stále sme nedosiahli udržateľné riešenie a tá kríza rozpočtová, ktorej sme sa vyhli v predposlednej chvíli, na konci roku 2014 by sa mohla stať reálnou tento rok alebo budúci rok kedykoľvek teda a tie príklady, ktoré sme videli aj v minulosti, s tými programami Európskej únie, ktoré nemohli byť financované, ako napríklad Erasmus z roku 2013. Toto je to riziko, ktoré tu máme. Takže našou povinnosťou zostáva pre členov Európskeho parlamentu, pre členov národných parlamentov, aby sme konštruktívnym spôsobom sa snažili hľadať dlhodobé riešenia pre tie problémy, ktoré tu máme s platbami. A ja si myslím, že tak toto môže byť iba, riešenie môže byť iba vlastne, môžu byť vlastné zdroje. A preto by som chcel, aby sme sa zamysleli nad tým, spoločne s komisiou, či si myslíte nejaké dlhodobé riešenia, ktoré by tu mohli byť, či sa dá doriešiť takéto, nájsť takéto a či tieto fondy teda môžu zohrávať určitú úlohu, pokiaľ ide o nedostatok financií pre platby, predovšetkým pokiaľ ide o vzťahy k národným parlamentom, ktoré tu máme v jednotlivých 28 členských štátoch. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Anna Mabrazo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja sa chcem poďakovať za tú príležitosť, ktorú ste nám týmto poskytli že sa môžeme vyjadriť tu v parlamente, kde vlastne všetky krajiny sú zastúpené a chcela by som takisto povedať, že Španielsko skutočne e, sa cíti byť účastné na celokovom duchu Európskej únie. Počuli sme tu viaceré príspevky, pokiaľ ide o kompatibilitu a nekompatibilitu tejto politiky z úspor a politiky práce. Ja by som zdôraznila niečo z inej strany, pokiaľ ide o to úsilie, ktoré vynaložili Španieli, pokiaľ ide o ich snahu splácať dlhy, pokiaľ ide o znížiť verejný deficit a rovnako aj pokiaľ ide o ich snahu vlastne kombinovať daňovú konsolidáciu s štruktúrálnymi reformami. Takže to je, dosiahlo aj určitú zmenu, ktorú sme my zažili. Španielsko sa nachádzalo v hospodárskej recesii a momentálne je, pokiaľ ide hospodársky raz, na prvých miestach v Európe, pokiaľ ide o vytvorenie pracovných príležitostí. A to vďaka, s týmito, vďaka týmto štrukturálnym reformám, ktoré sme tu mali, aj pokiaľ ide o konsolidáciu rozpočtu. A preto by som chcela zdôrazniť, že by sme mali byť v plnej miere presvedčení o tom, že skutočne patríme do Európskej únie, ale predsa len je dôležité, pokiaľ ide o tieto naše úsilia, aby sme ešte raz jednoducho e, rozbehli hospodárstvo v celej Európskej únii a to prostredníctvom viacerých stimulov. Takže podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme e, počúvali také hlasy, ako to, čo nám tu povedal pán primátor. Štrukturálne fondy jednoducho tu musia byť na to, aby prispeli na hospodársky rozvoj, na vytváranie pracovných príležitostí aj u nás v Španielsku. Ďakujem. Ďakujem. Vzhľadom na to, že pani komisárka má časové obmedzenia, musí odísť o 3 štvrte na jednu. Dostane teraz slovo. Pani Georgieva, môžete odpovedať na tie prvé otázky, ktoré zazneli. Ďakujem pekne za slovo. Je mi ľúto, že mám teda ešte ďalšie povinnosti. Mám stretnutie s skupinou žien a bolo by skutočne nedôstojné, keby som sa nedo, nezúčastnila. No a chcela by som povedať teraz nasledovné. Jedna z mojich úloh ako, ako podpredsednička pre ľudské zdroje sa týka aj toho, že samozrejme sledujem cieľ, ktorý sa týka inklúzie, to znamená, že chceme dosiahnuť, aby aj na úrovni komisie e, do konca tohoto mandátu komisiu bolo 40 žien, to v zmysle produktivity a výkonnosti. Takže to je taká malá poznámka. A chcela by som povedať, že skutočne bolo veľmi zaujímavé si vypočuť komentáre pána e, starostu a hovorili ste o tom, že máte futbalové kluby tak pre ženy, ako aj pre mužov, to je výborné. Dobre, poďme teraz k také vážnejšej metóde. Ten prvý príspevok, ktorý sa dnes predniesol, bol v zásade najdôležitejší. Ide o to, že vlastne ako je zásadné obnoviť dôveru, dôveru v našich občanov. Takže tu ide o spolahlivosť Európy a samozrejme platby patria medzi túto oblasť budovania dôvery. Takže tu ide o to, že sú tu projekty, ktoré majú dosiahnuť za, e, výsledky o verejnom záujme a ide tu o to, ako mať silnú Európu. Takže pokiaľ ide o riešenie toho nedostatku schodku pri platbách, aby sa to vyriešilo a najdeskôr do roku 2016 je skutočne vážny záväzok, berieme to skutočne veľmi vážne. Dovolte ešte pár bodov, aby som zareagoval na komentáre. Prvá vec sa týka otázky omeškania. Vypočula som si skutočne dramatické prípady takýchto omeškaní a vždy, keď takéto niečo nastane, niekoho sa to dotýka. Týka sa to podnikov, možno musia vyplatiť úroky, sú to náklady, ktoré sa mohli využiť lepšie pre občanov. A pokiaľ ide o omeškania, súvisí to častokrát s viacerými faktormi. Najväčšie omeškanie, ktoré sme mali, bolo 5 mesiacov a tu, sme spomenuli, tu sa hovorilo o tom, že 1,5 roka sa nezaplatili faktúry. Prečo? Lebo jednoducho je tam veľmi zložitá tá fáza, najprv sa to schváli, potom e, idú určité finančné toky, potom to ide na schvalovacie orgány, a potom to ide tým, ktorí to čerpajú. Jednoducho môžu tam byť určité dôvody, ktoré sa týkajú riadenia finančných tokov a takto vzniklo to omeškanie. Našou úlohou, a to kolektívne, je to, ako vlastne zjednodušiť tieto procesy. Jedna vec, ktorá ma veľmi znepokojuje, sa týka toho, že vždy, keď máme nejakú iniciatívu, ktorá sa týka zjednodušenia, začneme pozitívne, no a potom sa to posudzuje tak na úrovni rady, ako aj parlamentu. No a potom, keď vlastne by všetko už malo byť pripravené, zdá sa, že to je častokrát komplikovanejšie ako na začiatku, Takže myslím si, že je dôležité s tým skoncovať. Od začiatku je to vlastne odhodlanie, že zjednodušenie sa týka toho, že začnete niečím komplikovaným a potom výsledok je jednoduchší, nemôže to byť naopak. Musím priznať, že ja som pôsobila po veľkej organizácii, dlho som pôsobila v Svetovej banke, mám skúsenosti s byrokraciou, myslela som si, že nič už ma neprekvapí, ale mýlila som sa, Častokrát dochádza k tomu, že sú tu zbytočné komplikácie, ohrozuje tu našu kredibilitu a ohrozuje tu tak povedať, ten kapitál, ktorý máme, ktorý sa týka dôvery. To znamená, že vždy je dôležité veci menej komplikovať, to musí byť náš cieľ, to znamená, že ak chceme slúžiť našim občanom, je veľmi dôležitý ten proces, ktorý sa týka konkrétnych výsledkov a jednoducho musíme sa snažiť veci výrazne zlepšovať. Pokiaľ ide o komisiu, chceli by sme štruktúrovať procesy aby, tak, aby sme meriavali na to, čo musíme vykonať okamžite. Potom sú tu niektoré aktivity, ktoré sa potom realizujú neskôr. My sa musíme najprv sústrediť na to, čo je nevnutné vykonať okamžite a pevne verím, že nás budete podporovať v tom zmysle, aby sa nám podarilo dosiahnuť ten cieľ. Pokiaľ ide o ten efekt pozlacovania legislatívy, áno, je to tak. Niekedy je to tak, že skutočne až 40 podpisov potrebujete na to, aby sa vyplatili prostriedky, pritom 4 by stačili. Pokiaľ ide o 36 ostatných podpisov, tak s tým neprišla komisia. To súvisí s tou dodatočnou úrovňou. Nie je to preto, že je tam príliš veľa administratívy v konečnom dôsledku a každý chce zanechať svoju stopu, tak povediac, každý chce prispieť k tomu a z toho vzniká tá e, zložitosť. Áno, vieme veľmi dobre, že ako sa hovorí, jednoducho e, veľa kuchárov neuvarí dobrú polievku, takže musíme byť disciplinovaní v tejto oblasti. Um, my second, my, my second point is uh, on the... Uh... No a potom ďalšia vec sa týka toho, že miestne orgány, ktoré vlastne majú zabezpečiť pozitívny vplyv, častokrát sú konfrontované s negatívnymi vplyvmi. A práve preto ja som veľmi výrazne zdôrazňoval to, že sa musím orientovať podľa výsledkov. To, čo sa musíme snažiť zabezpečiť, je zamerať sa na oblasti, kde sú rizika, aké sú tie straty, keď nerealizujeme naše programy primeraným spôsobom. A v podstate všetci rečníci nejakým spôsobom naznačili to, že je dôležité, aby sme si stanovili jasné priority a ciele a čo je ešte o to dôležitejšie, musí to byť transparentné pre našich občanov, lebo samozrejme tá najlepšia kontrola z finančného hľadiska, ktorá sa môže vykonať, je práve transparentnosť a zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. No a tu spočíva zásadný problém a myslím si, že je zaujímavé sa zamýšľať nad tým, ako to riešiť. My sme v zásade veľmi transparentní, sme tak transparentní, že zverejňujeme všetko až do takých obrovských detajlov, že máte tých detajlov toľko, že nevíte tie hlavné smerovania, hlavne celky. Takže skutočne je tu záplava detajlov, a tu sú rozličné požiadavky na kontroly, vyváženie a tak ďalej. No a tretí bod. Uh, tá sa týka toho, že pokiaľ ide o určité myšlienky, že na jednej strane máme makroekonomické požiadavky, musíme si jasne vyjadriť v tom zmysle, aby sme mali dobré finančné riadenie EÚ, Zároveň to musí byť vyvážené zameraním na rast a ide o boj proti nerovnosti. Toto je stanovisko komisie. Iste o tom hovoril aj predseda Juncker. Počul ste to iste od našich kolegov. No a potom to ešte bola otázka, ktorá sa týka toho, či je možné v rámci existujúceho rámca dosiahnuť dlhodobé riešenie. Áno, isté môžeme vyvážiť naše účtovné knihy. Samozrejme sú tu určité obmedzenia, ktoré súvisia s aktuálnym finančným rámcom. To znamená, že musíme byť obozretní, pokiaľ ide o záväzky. Áno, môžeme vyvážiť účtovné knihy, avšak to nie je tá skutočná otázka, tá sa týka toho, či máme tie správne priority, ako je to s tými rozpočtovými riadkami. No niekto to hovoril, prečo nemáme e, také väčšie projekty, prečo tu je veľa mnoho malých projektov a ako takto chcete dosiahnuť veľké výsledky. Myslím si, že tu nejde o ten rozsah, totiž to môžu byť také malé projekty, ktoré znamenajú veľký sociálny vplyv a prospech, o tom hovorili viacej rečníci. Tu skôr ide o to, či máme jasnosť, pokiaľ ide o účel, a či vlastne to máme všetko dobre zladené. No a na záver ide o to, či vlastne môžeme takto ďalej postupovať, pokiaľ ide o tie aktuálne financovanie, pokiaľ ide o to, že veľká väčšina pochádza vlastne z príspevkov členských štátov podľa ich hruba domáceho dôchodku moja odpoveď na toto je, že nemyslím si, takéto dobré, musíme hľadiť určité možnosti, ako zlepšiť aj rokovaciu pozíciu, celé to prostredie, aby sme to mali jasné zosúladenie, tak, aby sme toto nemali takým spôsobom, ktorý spôsobuje veľké napätie, ako sme zažili v rámci rokovania o rozpočte. Ak chceme byť úspešní aj do budúcnosti, musíme to mať jasné účely, zosúladenie priorít a musí to byť jednoduché. sans abuser de votre temps, y a-t-il... Prepačte, že sme zneužívali ešte uh, váš čas. Uh, sú nejaké um, dôsledky alebo sankcie? Uh, niekto napadol už Európsku komisiu za tie omeškané faktúry? Nie som si vedoma toho, že by to bol nejaký spor, ktorý by sa zameral z otolejska na komisiu. Viem, že na lokálnej úrovni boli určité Sťažnosti a ďalšie kroky, ktoré sa týkajú dosiahnutého pokroku, ale podľa tej informácie, ktoré mám, nebol tu žiadny súdny spor proti komisii. Pýtam sa aj kolegov. No a nemáme zatiaľ žiaden takýto prípad. No a možno keď tu teraz sedíme, už sa niečo deje, niečo zaslalo. A tá skutočnosť, že nie je žiaden takýto spor, to by nemalo viesť spokojnosti. Jednoducho máme tu povinnosť vyplatiť faktúry, je tu obrovský objem, ktorý nám ešte zostáva, je to 25 miliárd, takže to sú úlohy, na ktorých musíme popracovať. A spomínali to aj naši rečníci. Euh, My si od vás sľubujeme, pani komisárka, že zjednodušíte tieto procesy ale nielen Európa je komplexná, aj národné administratívy sú často, e, často doslova hysterickým aktérom zložitosti, ktorý vytvára zložitosť. Takisto um, dúfame, že viacročný finančný rámec bude revidovaný úspešným uh, spôsobom. Dúfame, že to nie je iba nejaký sľub uh, rady, ktorý dala, keď príjmala tento rámec. Dúfame, že nastane skutočná efektívna revízia viacročného finančného rámca. Tento rámec bol totižto schválený ešte počas starého parlamentu, ale teraz po voľbách sa situácia zmenila a preto dúfame, že pri príležitosti revízie členské štáty sa budú naozaj snažiť doriešiť tento problém nezaplatených faktúr. Teraz sme už naozaj na hranici nemožného. Ďakujem. Ako ste povedali, nerovnováha by bola naozaj veľmi nebezpečná. Ďakujem pani komisárka a teraz vidím, že sú tu zapísaní ďalší rečníci. Pán Surdan. Ja sa obávam, že som zle vyslovil vaše meno, pán Ju- Jurkovič. Nech sa páči. No, Ďakujem pekne za slovo Áno, veľmi dobre ste vyslovili moje meno, pán predseda. Myslím si, že je veľmi jasné, že pokiaľ je túto krízu s platbami, má to vplyv na našu kredibilitu a čo je ešte dôležitejšie, je vlastne efektivita realizácie projektov a potom možnosti, ktoré sa týkajú žiadosti. Myslím si, že je jasné, že pokiaľ ide o revíziu viatočného finančného rámca, mala by sa zameriavať na otázky efektivity a malo by to byť vlastne úsilie, v ktorom je dôležité pokračovať, aby sa jednoduchšie vykonávali korektúry, aby sme boli pripravení na potom nadchádzajúci finančný rámec. Jedno z opatrení, ktoré by sa mohlo prípadne využiť, ak by to teda nebolo vlastne záverečné riešenie, lebo vlastne to konečné riešenie bolo splatenie dlhov. Ide o to, ako spolupracovať s rozvojovými bankami v členských štátoch. Totižto ide o to, že oni môžu zabezpečiť určitý vplyv na ekonomiku, majú isté záujmy a ide o to, že máme tu určité možnosti. Ide o to, že zatiaľ nikto nežiada úroky od Európskej komisii. Ide o to, ako využiť rozvojové a záručné banky v členských štátoch, dali by sa urýchliť postupy a procesy, mohli zmeniť operatívny, pragmatický a viac zameraný na dosiahnutie cieľov. Takže ide o to, že sú tu opatrenia Európskej centrálnej banky, je tu určitý vplyv na rozpočet a udržateľnosť, vyváženosť. To sú všetko veľmi dôležité témy, ktorými sa musíme zapodievať, lebo ovplyvňuje to. E, tieto záležitosti sú tu isté multiplikačné efekty a potom ide o to, ako vytvoriť nové pracovné miesta a ako zabezpečiť udržateľnosť rozpočtov do budúcnosti. Merci, Ďakujem. Pani Eder Quartier Zabal má teraz e, slovo generálna spravodajkyňa pre rozpočet na rok 2015. Nech sa páči cuando decidimos... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Keď sme na úrovni koordinátorov rozhodli, že sa chceme zapodívať týmito témami a zamýšľali sa nad cieľmi, zistili sme nasledovné. Ide tu o to, aby sme vlastne zistili, aký je ten problém pri tých nesplatených faktúrach No a vlastne vypočuli sme si to aj teraz, tak povediať z prvej ruky, ako je to vlastne s týmito platbami, ako, aký to má konkrétny vplyv na regióny a mesta a obce, preto je dôležité hľadať spoločné riešenia. No a myslím si, že aj zo strany Európskeho parlamentu je dôležité získať podporu národných parlamentov. Ja som zodpovedná za rozpočet na, za rok 2015 a bolo veľmi zložité vyjednať ten rozpočet, ale to sa netýka vlastne iba roku 2015. Tá situácia sa ťahá už od roku 2010, totiž to na papieri parlament má rovnakú zodpovednosť, má rovnaké také šance, no ale vo vzťahu k rade je to samozrejme úplne iná situácia, takže bol to značný boj s radou a rada sa snažila pretlačiť svoje čísla, svoje kritéria a snažila sa zistiť, koľko tlaku alebo aký tlak znesie parlament. Takže samozrejme tu ide o ďalšie otázky ako financovanie rozpočtu a s tým súvisia tie zásadné problémy. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby kolegyne kolegovia v národných parlamentoch vlastne vedeli, aká je situácia pri tých nezaplatených faktúrach. Totižto potrebujeme vyvíjať tlak na národné vlády a je dôležité si uvedomiť, že európsky rozpočet je dôležitým rozpočtom, je to investičný rozpočet a je dôležité zabezpečiť potrebné platby. A nie je vôbec logické, aby sme nejako pokračovali v nejakom deficite, aby sa to ťahalo do budúcnosti, pričom deficity vôbec nie sú umožnené. Takže, no, síce to nenazývame deficit, ale vlastne neplatíme, takže deficit to je. To znamená, že je dôležité požiadať o pomoc zo strany kolegov v národných parlamentoch. Ide o to, aby sa vyvíjal tlak v rámci diskusiách, v rozpočtových výboroch, zmiešaných výboroch a tak ďalej, je dôležité sa snažiť, aby sa vykonalo všetko, čo je nevyhnutné. No a okrem toho sa hovorilo ešte aj niečo iné, pokiaľ ide o nesplatené e, faktúry, tam sa hovorilo aj o vlastne sankciách, potom sa hovorilo aj o úrokoch zameškania, no a potom si musíme uvedomiť, že pri kohezných politikách vznikajú takéto omeškania, ide o to, že to smeruje do štátov, ktoré to najviac potrebujú. Sú to tie štáty, ktorých sa najviac dotklo takéto omeškanie a okrem toho ide tu aj omeškania, ktoré, s ktorými vlastne akoby súhlasili členské štáty. No jednoducho vlastne štáty tak viac škodia sami sebe a jednoducho asi, ne, asi by sa to dalo vyriešiť tak, že by podali žalobu na samých seba. Dostávam sa už záveru. Na jednej strane Hovoríme síce, že Európa musí zmeniť svoje hospodárske politiky, máme tu investičný plán, ktorý je veľmi rozsiahly, ktorý je pripravený a vidíme, že vlastne nie sme vôbec pripravení využiť tento nástroj, ktorý máme na investície, tak klasický nástroj, rozpočet, takže výborné, že sa zaoberáme touto témou. Pevne verím, že budeme môcť pokračovať v tejto spolupráce a že potom sa nám podarí dosiahnuť aj to, že je to podpora zo strany národných parlamentov. Sí. Ďakujem. Teraz pán Borč Westlund. Borg Westlund, nech sa páči. Tak som ich. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V zásade by som mohol pochváliť Európsky parlament za túto možnosť môžeme diskutovať. Snažili ste sa nám pomôcť, Národné parlament nám nepomohli, žiaľ. No a zároveň ide o to, že aké sú priority, pokiaľ ide o tie rozličné náklady, ktoré tu vystávajú. To znamená, či ide o to, že by sa tak povediac vložili všetky prostriedky do väčšieho rozpočtu, alebo či sa to investuje napríklad do zdravotníctva alebo iných oblastí, ktoré sú spravované na vnútroštátnej úrovni a je možné tam riešiť tiež určité problémy. Takže dalo by sa aj o tomto diskutovať a myslím si, že je celkovo dobré, že vedieme takúto diskusiu. Jednoducho musíme napraviť túto situáciu. Ide o to, že na národnej úrovni máme skutočne veľmi malý vplyv môžeme e, sa obrátiť našich ministrov, ale v zásade nemôžeme spraviť nič viac. To znamená, že podľa, po, počas toho môjho obdobia, ako poslednom v Európskom parlamente, je to už 15 rokov, nepodarilo sa veľa dosiahnuť tejto oblasti a preto je dôležité teraz spojiť úsilie, je dôležité sa zamerať na také veci ako napríklad zdravotníctvo, školstvo, ako aj ostatné veci, ktoré sa týkajú služieb vo verejnom záujme a zabezpečiť viac financovania z úrovne EÚ. A ide o to, že musíme zlepšiť tú spoluprácu. Nesmie to fungovať tak, to bolo teraz. A zároveň je tu ďalší problém. Naši voliči vo Švedsku nie sú ochotní platiť viac ako 2 miliardy korún do európskeho rozpočtu, to, čo sa platí teraz. A je to smutné, no lebo máme tu Európsky parlament, ktorý je toho názoru, že je tu právo na ešte viac finančných prostriedkov a kto to má zaplatiť? Členské štáty, nikto iný to nemá zaplatiť. A toto je vlastne ten problém v rámci celého systému. Takže pevne verím, že je možné pokračovať v dialógu, skutočne dialóg potrebujeme, ale zároveň je dôležité jasne povedať, že sú tu rozličné východiská, rozličná situácia, takže nejde tu len o to, že máme mať tak povediac viac EÚ. Na záver by som chcel ešte povedať nasledovné. Veľmi rád by som chcel diskutovať o tom, ako spraviť poriadok v rozpočte, ale e, ide o to, že parlament a komisia idú svojim smerom, my sme nikdy neboli zapojení do tých diskusí, ktoré vlastne prebiehali a 15 rokov pôsobím vo švedskom parlamente. Nikdy som sa zatiaľ neza, nezúčastnil skutočne diskusie. Ďakujem pekne. Eh bien, il faudra qu'on organise des je potrebné organizovať takéto stretnutia, aby sme častejšie mohli e, spolupracovať a vymieňať si názory, aby nám bolo jasné, čo v nás e, vyvoláva obavy. Pán Erik Van Rompuy má slovo. Euh, ja som ja som brat e, predsedu Hermana Van Rompuja, ako keby podľa môjho e, mena. Áno, ja som sa teda prihlásil o slovo, pokiaľ ide o tému nezaplatené platby. 24 miliárd eur. To je celková suma, ale čo ma prekvapuje je to, že ako tu rozlišujete medzi jednotlivými krajinami. Česko 4 miliardy, 7 miliard Španielsko, 3 miliardy Írsko, 2,7 miliardy Polsko a napríklad Portugalsko 7 miliónov. Obrovský rozdiel pokiaľ ide o tieto jednotlivé členské štáty Európskej únie. A preto by som sa chcel spýtať, že ako je možné takáto situácia, ako je možná, nemôže to predsa byť Európska únia, ktorá je zodpovedná, ale musí to byť zodpovednosti tých členských štátov, ktoré vlastne nejakým spôsobom alebo možno nedostatkom dôveryhodných iniciatív takýmto spôsobom nezvládli kontrolu. Prečo sú tu takéto obrovské rozdiely medzi tými, pokiaľ ide o tých 22 miliárd? Niektoré členské štáty majú sotva nejaké nezaplatené faktúry, iné krajiny zase majú 4 miliardy, dokonca aj viac, pokiaľ ide nezaplatené faktúry. A po druhé, súhlasím s nemeckým kolegom, ktorý uviedol, že projekty nie sú možno nejako príliš rozdrobené, pokiaľ ide o tieto problémy, keď vidíme, že peniaze z Európskej únie majú aj nejaký pakový efekt dosiahnuť. Nie je možno lepšie potom financovať a podporovať nejaké veľké projekty, ako nejakú tisícku malých lokálnych projektov, takýmto spôsobom spolufinancovať, ktoré vlastne by boli sa aj bez financí Európskej únie realizovali. Ďakujem. Teraz pán Karel Fiedler a je to posledný rečník. Eh, dobrý deň, ďakujem za slovo, pane predsedajúci. Eh, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja zareagujem teda iba na to, čo tu odznelo a potom krátka otázka. Pochybuje sa tu o súčasnom systéme, pochybuje sa tu o systéme, ktorý máme a to, čo tu vlastne počúvame, tak to iba tieto pochybnosti ako keby iba potvrdzovalo. Nebude riešenie e, snažiť sa nájsť kontrolné mechanizmy alebo ich sprísňovať, ako to tu bolo. Riešením by bolo systém zjednodušiť, čo tu vlastne tiež niektorí predrečníci spomenuli. A myslím, že to bol práve nemecký parlament, kde kolega veľmi dobre podotkol, že tieto programy by mali byť nastavené reálnejším spôsobom. Krátka pripomienka z mojej strany. Hovorili sme tu, teda pani komisárka hovorila o potrebe zjednodušenia nastavenia, ale zachovania transparentnosti. Sú nejaké plány zjednodušiť tieto systémy? Počíta sa s tým? V akom termíne? V akom horizonte? Dočkáme sa ich? Ďakujem. Si... Ďakujem za vaše príspevky. Myslím, že takéto stretnutia sú veľmi dôležité. Už na úvod som povedal, že ja sa budem zúčastňovať na týchto medziparlamentných konferenciách tu v Bruseli. A e, ja už som bol aj v minulosti účastníkom e, za francúzsky senát, keď som bol národným poslancom a keď e, som sa v minulosti vracal do Paríža, vždy som si kládol otázku, o čom to vlastne celé bolo, pretože e, z týchto zasadnutí nikdy nevyplynuli žiadne závery, neboli dokonca ani programy rokovania a tak ďalej. A napriek tomu existuje potreba neustáleho dialógu medzi e, parlamentami, my musíme koordinovať činnosti medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Medzi nimi nemôže existovať obrovská dištancia. Ja si uvedomujem, že počas týchto zasadnutí nemôžeme zodpovedať všetky otázky. Sú tu aj koordinátori, ktorí v každom parlamentnom výbore Európskeho parlamentu zohrávajú veľkú úlohu. Oni môžu dávať neustále na program rokovania do rôznych tém túto tému nezaplatených faktúr. Na konci e, roka 2013 bolo viac ako 220 miliárd záväzkových platieb, ktoré ešte neboli vyplatené. 220 miliárd, to je 150 európskeho rozpočtu. A preto musíme s veľkou pozornosťou sledovať, ako sa toto ďalej bude vyvíjať. Rozpočtové orgány sú Rada ministrov, ktorá zastupuje vlády členských štátov a Európsky parlament a tieto musia príjmať rozhodnutia o záväzkových platbách. Záväzkové platby to je politický akt a potom platba to už je len vykonanie toho politického rozhodnutia. A práve tu v tejto veci potrebujeme vašu pomoc, aby ste aj vy vyvíjali tlak na vlády. Mali by diskutovať o európskom rozpočte, o tom, z čoho sa skladá. Najskôr by sme možno mali koncentrovať naše rozpočtové úsilia iba na niekoľko bodov. Ja si ale uvedomujem, že viacročný finančný rámec na 7 rokov neuľahčuje zmeny. Jedného dňa by sme sa mali začať zamýšľať aj nad tým, či tento viacročný rámec má zmysel pretože potrebujeme koheznosť, e, to je predpoklad solidarity medzi štátmi, ale rozpočet, ktorý je plánovaný na 7 rokov vopred, to nie je rozpočet, ktorý umožňuje zohľadňovať konjunktúru. E, neumožňuje reagovať na fenomény, ktoré vzniknú. A preto je potrebné debatovať o tom, či je E, správne mať takýto dlhý viacročný finančný rámec. To je ako keby sme tlačili vlak zozadu do tunela, ten sa môže vykoľajiť. Potom, e, pokiaľ ide o tie zjednodušenia, my tými kontrolami vlastne vytvárame pracovné miesta v administratíve a tie kontroly navzájom ani nie sú často koherentné, nie sú prepojené. Samozrejme, kontroly potrebujeme, Musíme zabrániť e, podvodom, ale zhodníme sa na jednom type kontroly. Povedzme jasne, kto má tú kontrolu e, robiť a e, zaveďme jednoduché pravidla, pretože komplikované pravidlá sa obchádzajú najľahšie. To je ako, ako daňová optimila, optimi, optimalizácia. Čím viac daňových výnimiek existuje, tým ľahšie sa dane obchádzajú. Bohužiaľ, e, pani Georgieva už odišla a ja ľutujem, že nemohla zareagovať na niektoré otázky, ktoré teraz zazneli, náme na otázku pána Van Rompuja, e, ktorá sa týkala rozdielov medzi štátmi. Prečo niektorý štát dostáva rýchle platby relatívne rýchle, má menej nezaplatených faktúr a prečo niektoré iné štáty hromadia oveľa viac nezaplatených faktúr? Túto otázku by som rád postúpil pani komisárke a potom samozrejme sprostredkujem aj jej odpoveď pánovi Van Rompujovi. Musíme pracovať aj na tom, aby tie európske peniaze mali pridanú hodnotu. Či naozaj sú užitočné, to je otázka, ktorú si musíme klásť. Naozaj tieto európske peniaze zvyšujú konkurencieschopnosť, zlepšujú hospodárskú súťaž, e, vytvárajú pracovné miesta? Možno sú tam aj veci, ktoré nemajú veľký e, verejný záujem. Ja to hovorím preto, lebo dvor auditorov robil analýzu európskych výdavkov, či sú užitočné. V mojej vlastnej krajine vidím niekedy finančné operácie, ktoré robí Európa, ktoré zdá sa nejakým rozhodným spôsobom neprispievajú k hospodárskému rastu ani k vytváraniu pracovných miest. Onedlho sa bude konať aj seminár na našom výbore pre rozpočet a mnohé z vašich pripomienok predložíme aj do rozpráv v najbližších týždňoch na našom výbore tu v Európskom parlamente. Ďakujem za účasť, za otázky a pripomienky. Ďakujem aj našim svetkom priamo z terénu, ktorí nám umožnili ilustrovať realitu fenoménu, s ktorým sa potýkame, pretože často existuje veľká vzdialenosť medzi Bruselom alebo Štrasburgom a konkrétnymi inými miestami v Európe ak chceme, aby e, európske voľby, najbližšie európske voľby boli iné ako tie posledné, aby sa zvýšila volebná účasť a ak chceme, aby bolo menej euroskepticizmu a eurofóbie v ďalších voľbách, tak musíme posilniť náš vzťah k občanovi. Ten vzťah občan a Európska únia musí byť živší a myslím si, že aj táto rozpočtová otázka, keď sa dobre bude riešiť, k tomu môže e, prispieť. Pozývam vás ešte na uh, koktejl na prvé poschodie uh, v miestnosti Jehudy Menuhin. Dostanete sa tam uh, schodišťom pri východe z tejto sály a opakujem, na prvom poschodí je ten koktejl a po, popoludní budeme pokračovať o 14.45. 14.45. Príjemnú prestávku. Dovidenia. Cool.